národného obchodu a obchodných politik EÚ na globálne hodnotové reťazce. Spravodajkyňa na 4 minúty, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Náš globalizovaný hospodársky systém vychádza z princípov, ktoré rešpektujeme. Väčšina spotrebiteľov alebo spotrebných postupov pozostáva z viacerých postupov Niektoré z nich si vyžadujú komplementárnosť a doplnkovosť, využívame suroviny, Niekedy však e, sa hľadá aj pracovná sila, ktorá je veľmi lacná a dochádza tu k zniženiu životného prostredia. Tieto operácie sú koordinované zo strany medzinárodných podnikov, sú tu kontra- zmluvné partnerstva alebo dokonca e, subdodávateľské vzťahy. Európska únia ako hlavný exportér a e, importér služieb musí robiť svoju komer- komerčnú politiku tzv. pákovým efektom na to, aby tento reťazec celosvetový zabezpečiť udržateľný rozvoj pre všetkých a tohto by sme prispeli ku globalizácii, ktorá bude spravodlivejšia a vyváženejšia. V súčasnosti nedostatok transparentnosti a rozptýlenie zodpovednosti na celom tomto procese navyšuje možnosti vykoristovania zamestnancov, nedodržiavania základných práv a favorizujú sa takto nelegálna konkurencia na sociálnej sfére, v environmentálnej sfére, ale aj daňovej sfére. Táto správa sa teda sústredí na kontext, kde komerčná politika politika Európskej únie je predmetom kritiky zo strany občanov, ktorí žiadajú globalizáciu, ktorá by bola spravodlivejšia a transparentnejšia. Táto správa teda vyžaduje od komisie, aby prijala v celú sériu opatrení, aby tento reťazec eh, bol eh, celosvetového hľadiska transparentnejší. Od Citujem teraz niektoré opatrenia, napríklad inklúzia, obsiahnutie kapitoly o udržateľnom rozvoji záväznom do jednotlivých dohôd, rovnako ako aj klauzulu o boji proti daňovým podvodom. Takisto treba prijať iniciatívy, ktoré sú inšpirované zo strany eh, vyhýbania sa nejakým konfliktom, eh, to takisto má byť záväzné na to, aby sme tu mali konkrétnu, konkrétnu, konkrétny dohľad na nekalými postupmi. Takisto treba spustiť systém označovania, ktorý zabezpečí spôsob produkcie, kde sa budú rešpektovať jednotlivé postupy výrobné v súľade so životným prostredím Môžem uviezť iniciatívy, ktoré prijalo napríklad Taliansko, pokiaľ ide o označovanie e, etiketáž, pokiaľ ide o produkciu paradajok. Takže sú tu ďalšie prvky v tejto správe obsiahnuté, ako napríklad iniciatíva úla súkromného sektora, multilateralizmus e, a takisto aj ohraničenie životnosti projektov. Toto je výsledok dlhých rokovaní, kde sa zohľadnili viaceré vízie, ako sa má zvládnuť globalizácia. Takto sme našli, zdá sa mi, dobrú vyváženosť, pokiaľ ide o hľadanie spoločného cieľa, čím chceme urobiť z obchodu nástroj, ktorý bude slúžiť všetkým. Niektorý z našich kolegov e, odcitoval slova Simony Veil, kde hovoril, že snaha nájsť kompromis nás musí viesť k lepšiemu výsledku, porovnaní s východiskom a táto správa podľa môjho názoru je takýmto hľadaním cieľa a preto ďakujem tieňovým spravodacom, predovšetkým pánovi Roasovi, ktorý je tu, za to, že sa nám spoločne podarilo nájsť taký kompromis, ktorý nás uspokojí všetkých a očakávam, že budeme početní, ktorí budú hlasovať v prospech tejto správy zajtra. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. <clears throat> Teraz spontánne vystúpenia. Prvý rečník, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Pozorne som počúval, čo hovoril spravodajca. Hovorí pán Kelly. Je to veľmi zmysluplný príspevok. Som členom výboru INTE a samozrejme ma zaujíma obchod. Obchod je veľmi dôležitý, pretože ak vytvára, vyrábate tovar, potrebujete ho predať a je dôležité, aby EU mala obchodné zmluvy na celom svete s pozitívnym dopadom na ekonomiku vo všetkých našich členských štátoch. Máme nárast vývozu o 50 za 4 roky, ale máme problémy a tie treba skúmať a riešiť v jednom balíku s ďalšími vecami. Takže riešením je pokračovať, mať obchodné dohody, ale súčasne sa zaoberať aj ich nedostatkami a diskutovať ich so zainteresovanými stranami, aby sa minimalizovali negatívne aspekty. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Kabuto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Obchodná politika EÚ sa nedávno stala jednou z najväčších problémov vo verejnej mienke, kde si verejnosť myslí, že CETA napríklad nie je ten správny postup takejto politiky. Vidíme to na protestoch, kde vidíme, že MSP, ktoré sú ústrednou e, kostrou e, reťazca, potrebujú byť viac ohľadnené v takýchto obchodných dohodách. A pod E, a vidíme, že v dohodách sa ale nerešpektujú rovnaké normy v tomto konkurenčnom prostredí. Musíme sa postarať o to, aby sme sa držali našich zásad, ktoré rešpektujú environmentálne normy, práva pracovníkov, dôstojnosť pracovníkov a súčasne majú, máme osobitné črty a excelentnosť, ktoré treba chrániť a nielen rozpredávať. Teraz pán Marias. Ďakujem veľmi pekne. Dohody o voľnom obchode zničili ekonomiky um, rozvojnotých krajín a súčasne otvorili trhy, kde vidíme vykorisťovanie robotníkov, pracovníkov. A to je teraz jasné a prišla doba, aby sme konali. Takže musíme vyvíjať tlak na také krajiny, ktoré vyrábajú takéto produkty. Najprv musia prijať dohody MOPu na ochranu pracovníkov po druhé, budeme musieť mať vždy aj doložku o ochrane ľudských práv a ďalšiu doložku o životnom prostredí. A nesmieme dovoliť detskú prácu alebo nútenú prácu. Ja si myslím, že toto sú dôležité nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme lepšie chápali a inak chápali medzinárodný obchod. obchod. Ďakujem teraz, pán Jakobčič. V prvom rade chcem zavrahoželať spravodajkyni pani Arena k tejto vynikajúcej správe. Európska únia má tú morálnu silu vytvoriť hodnotový reťazec na našej planete. Nikto iný to nedokáže, len EÚ. Myslím si, že to je veľmi dôležitý signál, ktorý musíme vyslať počas našej diskusie dnes a zajtra pri hlasovaní. Chcem zdôrazniť tri dôležité veci. Jedno je vykorisťovanie v mnohých krajinách lacnej pracovnej síly, síly, ktorá je prilacná. Chcem zdôrazniť aj problém daňových rájov, daňových únikov a ďalších daňových podvodov. A súčasne chcem poukázať aj na ničenie životného prostredia v niektorých krajinách, a to je niečo, čo my platíme, pretože EÚ je najväčším darcom ktorý pomáha rozvojovým krajinám, pretože má s nimi tieto dohody o voľnom obchode. Je to veľmi komplexná správa a chcem sa ešte raz poďakovať pani Arena. Ďakujem. Toto bolo veľmi stručné, toto boli veľmi stručné e, spontánne vystúpenia. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi. Ďakujem v prvom rade Európskemu parlamentovi výboru INTE a pani Arena za ich e, zaangažovanosť, čas a prácu na vypracovaní tejto správy. Zdieľame s Európskym parlamentom ciele v oblasti udržateľného rozvoja a agendy 2030. Ich súčasťou je aj obchodná politika Naša politika o zodpovednosti obchodných spoločností, zodpovednom podnikaní je základnou ideou, ktorú doplňajú ďalšie opatrenia. Spoločenská zodpovednosť firiem je dobrovoľným procesom, ale chcem ešte povedať, aké ďalšie opatrenia prijímame v oblasti globálneho hodnotového reťazca. Súčasťou našej obchodnej politiky je, že naše posledné dohody obsahujú doložku o zaintegrovaní priemyslu do globálneho hodnotového reťazca. Máme doložky o, o verejnom obstarávaní, e, právach duševného vlastníctva Takže máme veľa nástrojov na potlačanie korupčných postupov. Tieto dohody majú aj ustanovenia o spoločenskej zodpovednosti firiem a zodpovednom podnikaní a odkazujeme na medzinárodné environmentálne dohody, ako aj sociálne normy. Spolupracujeme s OECD pri vypracovaní zásad due diligence a ich e, realizáciu máme v rámci našich preferenčných dôvod e, aj nepriamy odkaz na zodpovedné podnikanie tým, že poukazujeme na sociálne normy. Pri životnom prostredí máme veľmi regulovanú politiku, ktorú sme prijali začiatkom tohto roka. Okrem toho pracujeme na rodovej rovnosti a aj tento aspekt bude postupne zapracovávaný do našich dohôd. Pokiaľ ide o ďalšie politiky, komisia príjma rôzne opatrenia v oblasti globálneho hodnotového reťazca. Máme rôzne programy, ktoré pomáhajú rozvojovým krajinám presadzovať reformy v oblasti sociálnej, environmentálnej a pracovnej. Podporujeme malé a mikropodniky podľa zásad OSN o podnikaní a ľudských právach Úzko spolupracujeme s MOP, respektíve ILO, práve v kontexte globálneho e, e, zásobovacieho alebo hodnotového reťazca, kde riešime detskú prácu, vykorisťovanie práve v týchto dodavateľských reťazcoch. Budeme mať konferenciu o súkromnom obchodnom práve a Európska únia má aj e, svoju legislatívu pre spoločenskú zodpovednosť firiem a zodpovedné podnikanie. Mám tu dva príklady. 2014 e, e, smernica o zverejňovaní pre finanč, o finančných situáciách, politikách a životnom prostredí e, oblasti e, a zverejňovanie aj ich potom máme smernicu o proti praniu špinavých peňazí, ktorá je nasmerovaná na banky a ďalších finančných expertov a profesionálne odborné organizácie, ktoré, sa musia tiež dodrž- ktoré musia tiež dodržiavať určité zásady. Komisia bude aj naďalej úzko spolupracovať s Európskym parlamentom na zlepšovaní našej obchodnej politiky. Ďakujem.